totiž dotýka e, nás všetkých, nie len tých krajín, ktoré ňom momentálne trpia. A preto potrebujeme e, vyššiu koordináciu a najmä solidaritu spoločenstva. Pán Madlener, ďakujem veľmi pekne, pán predseda.